dôležité, ale musíme pochopiť, že na to sa potrebuje určitý čas. A preto by sme nemali stále iba kritizovať, ale mali by sme jej pomôcť integrovať sa do našej rodiny. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Blikevit Jute. A teraz má slovo pani kolegyňa Ovír. Ďakujem pekne, pán predseda.